la seduta. Kolegovia, otváram znovu zasadnutie plenárneho. A predtým, než začneme s našou prácou, s našim programom schôdce, by som vám chcela oznámiť to, že jeden talianský vojak bol zabitý a druhý bol vážne zranený pri prestávke v Afganistáne. Lukasána, ten, tá obeď, ten, ktorý bol zabitý. Tomu by sme chceli vyjadriť eh, naše kondolencie. Predtým, než eh, sa začneme venovať eh, situácie na Haiti, jeden rok po zemetrasení, teraz odovzdávam hneď slovo v mene komisie pani komisárke Georgieve. Nech sa páči, máte slovo. Thank you. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte, aby som sa pripojila k vám a viedrila sústrasť všetkým dotknutým a ich rodinným príslušníkom. Pred rokom sme boli svedkami jednej z najhorších prírodných katastrof v najnovších dejinách na Haiti. Toto však dala do pohybu eh, jeden z najlepších prejavov solidarity s ľuďmi, ktorí e, boli e, e, pre nás ponaučením z hľadiska konania pred tvarou katastrofy. Po uplynutí jedného roku chceme vzdať hold tým, ktorí zomreli, ale aj tým, ktorí prežili. Prislúbili sme im pomoc a sto- slúbili sme to. Európska únia je súčasťou E, svetovej solidarity e, pre e, Haiti. Zmobilizovali sme všetky prostriedky na poskytnutie humanitárnej pomoci a ako pán komisár Kimmel Peebles vám povie neskôr, poskytli sme aj rozvojovú pomoc na obnovu krajiny po zemetrasení. Európska únia prislúbila viac ako 320 miliónov eur vo forme humanitnej pomoci a komisia vyčlenila 130 Eh, miliónov minulý rok. Títo prostriedky nám eh, umožnili ovplyvniť život eh, viac ako 4 miliónov Haitianov prostredníctvom poskytnutia hygienických pomôcok potravín. Viac ako 1,2 miliónov ľudí dostali miesto na žitie, na obnovu svojho života. Naša pomoc bola už nie hlavnému mestu Port-au-Prince, ale ostatným dotknutým mestom Okanu Jacmel a ďalej sme e, poskytli pomoc 500 tisíc e, e, som ľudí, ktorí opustili hlavné miesto, hlavné mesto a mm, išli na výdek. Poskytli sme im vodu, lekárskú pomoc, očistili sme cesty. Súčasná humanitná pomoc sa sústredie na boji s cholerou. Použili sme 22 miliónov na poskytnutie toho, čo je najpotrebnejšie z hľadiska zdravotnej pomoci, e, e, hygieny, e, epidemiologického dohľadu a logistiky. Financovali sme len liečenie viacerých ľudí, ale poskytli sme čistou vodu pre pol miliónov ľudí, prístup k hygiene pre 900 tisíc ľudí E, e, e, urobili sme očkovanie jednomu miliónu občanov, robili sme osvetu a rozdali sme 3 miliónov kuskov mydla a dezinfekčných prostriedkov. Dúfali sme, že rok po tejto katastrofe situácia sa zlepší. Nie, zlepšila sa však a preto na budúci rok, prepačte, na tento rok 2011 vyčlenili sme 30 4 miliónov eur a poskytneme viac, ak bude potrebné. Na tento rok budeme sa sústredovať na bývanie, hygienu a zdravotníctvo. Taktiež budeme naďalej riešiť e, e, zlú situáciu z hľadiska hygieny, pretože je tu riziko e, rozšírenia cholery. Okrem toho budeme naďalej pomáhať v oblasti zdravotníctva, s tým, aby e, e, zdravo, e, s vedomím toho, že zdravotníctvo v súčasnosti samo sebe na Haiti nie je schopné pomôcť obyvateľom. V rámci tohto procesu sme používali služby humanitných pracovníkov a chcem vyjadriť vďaku všetkým ľuďom, ktorí riskovali svoj život, aby